Dobrý večer a všetkých výpa, vítam v plenárnej sále Európskeho parlamentu v Bruseli. Ja som Mark Rogerson. Kampaň skončila, hlasy boli odovzdané a teraz nasleduje demokratický proces. Viac ako 150 kanálov televíznych staníc v celej Európe teraz prenáša toto vysielanie o tom, ako bude vyzerať zloženie Európskeho parlamentu v budúcnosti. Vypočujeme si tiež európskych politických lídrov v Berlíne. Je s nami Hans-Gerd Pottering, predseda Európskeho parlamentu. V Bruseli Josef Dohl, predseda politickej skupiny, skupiny EPP. V Berlíne Martin Schulz, ktorý je predseda politickej skupiny socialistov. Za zelených Daniel Kohn-Bendit je v štúdiu a v Paríži a v Paríži je už aj Francis Wurz, predseda politickej skupiny GUE NGL. O pár minút budú môcť žurnalisti klásť svoje otázky, ale začneme najskôr s číslami Žalmi Duch, ktorý je Žermi Duch, ktorý je hovorcom Európskeho parlamentu, nám povie prvé predpovede. Dobrý, dobrý. Dobrý večer, Mark. Budeme sa venovať týmto výsledkom a budeme mať odhady, ktoré boli e, vypočítané na volebnú účasť a máme tu aj výsledky. Pracujeme e, s štatistikou TNS. Sú to reálne výsledky, ale v prípade niektorých krajín a niektorých politických e, strán sú to informácie priamo z urien. A teraz na obrazovkách máte globálnu účasť v 27 členských štátoch. E, dnes tomu bolo nasledovne Takže máme účasť 43,39%, to znamená 1% menej, než to bolo vypočítané na základe údajov 27 v roku 2004 a teraz sa pozrieme na e, provizórne výsledky, pokiaľ ide o počet kresiel. Upozorňujem, nie sú to ešte definitívne výsledky, je tam rozsah, je tam počet kresiel, ale tento rozsah, toto číslo sa bude opresňovať. Posledné prevízie, tu máte graf. Takže, ako prvý EPP 263 až 273 kresiel, potom Európska socialistická strana 155 až 165 kresiel, e, liberálni, demokrati ALDE 78 až 84, zelení 52 až 56, GUE, NGL 33 až 37 kresiel, UEN tiež 33 až 37 kresiel, politická skupina INTDEM 15 až 19 a ešte bude približne 83 až 89 kresiel, ktoré treba rozdeliť. Takéto sú výsledky, ako ich poznáme teraz. Ďakujem. Nech sa páči, Mark. Ďakujem pekne, Jeremy. A teraz by som mal ešte povedať, že je tu Graham Watson, predseda ALDE. Zabudol som ho spomenúť predtým, ospravedlňujeme sa, no ale teraz poďme do Berlína a predseda Európskeho parlamentu Hans-Gerd Puttering je s nami. Takže ako sa pozeráte na výsledky, pán predseda, zvlášť um, očakávaná forma budúceho parlamentu? Nož, najskôr by som všetkým obyvateľom chcel poďakovať, všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu. Vieme, že tá účasť sa dá zvýšiť, volebná účasť mohla byť lepšia a musíme sa zamyslieť nad tým, ako vyššiu volebnú účasť v budúcich rokoch dosiahneme. Potrebujeme lepšie spolupracovať medzi, tak medzi poslancami, medzi stranami, ako aj s médiami. Ale to bude témou ktorú v budúcnosti budeme veľmi detálne prerokovávať. Ja môžem rád konštatovať, že proeurópske strany, ku ktorým patrí, aj, patrí aj EPP, sociálni demokrati, liberáli, ako aj zelení, získali veľkú stabil, stabilnú proeurópsku väčšinu. A chcel by som vyzvať aj k tomu, aby sme my, proeurópania, spolu pracovali na tom, aby Európa, Európska únia mala dobrú budúcnosť a ja čakám od tých strán, ktoré nemajú až také proeurópske postoje, že budú v Európskom parlamente spolupracovať so všetkými férovo a objektívne. No a gratulujem všetkým zvoleným poslancom. Pán Petrin, ďakujem pekne. No a tu v Bruseli máme Josefa Dola, predseda skupi- predsedu skupiny EPP, pán Jozef Dol. Takže váš názor, váš pohľad na dnešný večer? Za EPP ED je to skutočne nádherný večer. Ja by som tiež rád poďakoval voličom, ktorí nás podporili a ktorí podporili teda ženy a muži EPP, ktorých podporili tých, ktorí pracovali v teréne a ktorí podporili naše témy. Ďakujem skutočne týmto voličom a vidíme aj tie čísla. Ja môžem byť skutočne len spokojný a myslím, že EPP skutočne vyhralo široko väčšinová, že dnes večer socialisti trochu prehrali. Takže teraz do Berlína, aby sme reagovali na to, že vyhrali EPP e a že stratila socialistická skupina. Takže e, Martin Schulz, predseda skupiny, e socialistickej skupiny. Mr. Schulz, can you hear me okay? Pán Schulz, počujeme, počujeme sa s Berlínom? Ja, ich kann Sie hören. Ja. Áno, počujem vás. Nuž, chceli by ste sa vyjadriť k výsledkom a predpovediam, odhadom, ktoré sme si vypočuli? No, je to pre sociálnu demokraciu v Európe veľmi smutný večer. Sme sklamaní, želali sme si a dúfali sme v lepší výsledok. V niektorých členských štátoch boli výsledky dobré, v niektorých, vo väčšine, veľmi zlé my ako sociálna demokratická politická skupina sme v niektorých štátoch museli zaznamenať a straty aj kvôli vnútropolitických situáciách, vnútropolitickej situácii v týchto krajinách. Treba povedať, že tento večer má pre nás veľmi trpkú príchuť. Ja by som sa radšej vyjadroval k lepšiemu výsledku, ale v demokracii musíme akceptovať rozhodnutie voličov. No a naše témy ostávajú rovnaké. Sociálna Európa je nevyhnutná. Potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým reguláciu finančných trhov, potrebujeme sa angažovať za ochranu životného prostredia, a potrebujeme uprednostňovať sociálne sily pred silami voľného trhu a naše témy zostávajú rovnaké. Budeme mať ťažšie podmienky ako v minulosti, ale budeme ďalej bojovať a budeme ďalej presadzovať sociálnu agendu to je našou úlohou a na to budeme mať, neviem ešte koľko, možno 180, možno trochu viacej mandátov a s tým sa dá určite dobre pracovať. This... Martin Schulz, ďakujem. No a teraz máme Van Graham Watson. E, nezabudnem na vás, takže doterajší vývoj dnešného večera nemáme stále ešte konečné výsledky, ale vyzerá to tak, e, že skupina liberálnych demokratov sa vráti do nového parlamentu asi v rovnakej veľkosti ako doteraz, v doterajšom parlamente. Čiže mali by sme si udržať rovnováhu medzi ľavicou a pravicou, mali by sme byť silou, ktorá určuje výsledok väčšiny hlasovania, mali by sme byť schopní pokračovať poskytovať e, skutočnú solidnú proeurópsku silu v centre moci. Je to výsledok, e, sa nelíši veľmi v jednotlivých krajinách a som rád, že toto je solidný výkon pre liberálnych demokratov v celej Európskej únii. Všeobecne povedané, účasť je nízka. Žiadna skupina e, skutočne nepritiahla voličov toto by som poňal opatrnejšie. V mojej krajine je účasť najvyššia vtedy, keď ľudia sú veľmi znepokojení alebo nahnevaní. Ľudia majú právo hlasovať, to je najdôležitejšia vec. Ak sa zhostia tohto práva, teda to je na nich, ale uh, E, tá klesajúca účasť, k tomu by som sa vyjadril e, v troch častiach. Všetci komisári by mali byť menovaní z Európskeho parlamentu. Zabezpečil by som, aby sme volili určité percento europoslancov na paneurópskych zoznamoch a Euronews by mali mať štatút verejnej služby, ktorá by bola vysielaná vo všetkých našich krajinách. Takto by sme mali paneurópsku debatu, diskusiu a hlasovanie by bolo úzko, ú, užšie prepojené s výsledkom. Zdá sa, že Daniel Cohn-Bendit ešte nedorazil, e, takže e, prejdeme, spojíme sa s Francisom Vercom, ktorý je v štúdiu. Pán Verc, mohli by ste nám povedať na váš názor na vývoj udalostí? Dobrý večer. Myslím si, že tá voličská neúčasť by nás mala všetkých interpelovať, osloviť, pretože je to dôkaz nedostatku dôvery európskych občanov k Európe, ktorá sa dnes buduje medzi tými, ktorí išli voliť váha pravice a váha populistických, xenofóbnych síl. To tiež musí zmobilizovať ľavicu pretože ani jedni, ani druhí sme neboli schopní e, dať odpovede na otázky, ktoré čakajú naši občania. Pokiaľ ide o moju politickú skupinu, ja si myslím, že ak si uvedomíme, že počet kresiel sa znížilo 49 v parlamente, takže naša relatívna váha GUE bude približne stabilná v určitých krajinách Nemecko, Francúzsko, Cyprus, Grécko, Portugalsko a niektoré ďalšie krajiny. Tam sme zaznamenali pokrok. Veľká otázka, e, pokiaľ ide o Taliansko, ale globálne by sme mali uchovať našu relatívnu váhu, váhu v parlamente, ale myslím, že budeme pracovať nie je možno v duchu toho, čo práve povedal pán Peterin, ktorého si veľmi vážim, ale je samozrejme dôležité, som za Európu, som e, za tých, ktorí sú za Európu, ale som veľmi kritický e, k súčasným orientáciám. Pán Peterik ma veľmi dobre pozná a vie veľmi dobre, že môžeme byť proeurópsky a zároveň môžeme byť kritickí a ja si myslím, že to je aj otázka, ktorej by sa mala mala, mali venovať väčšina politických strán v Európe. Ďakujem pekne, Francis Wirtz. Dopočul som sa, že Daniel Combendit sa k nám pridal pár minút, takže táto kampaň, túto kampaň sledovalo sledovali tisícky žurnalistov, z ktorých väčšina je tu natlačená v tejto miestnosti. No a teraz odozdávam slovo Jeremy Dôvi. Ďakujem, Mark. Poprosím vás, aby ste zdvihli otázku a môžete klásť otázku anglicky, francúzsky alebo nemecky. Poprosíme vás samozrejme, aby ste sa presvedčili a ak budete špecificky orientovať otázku na predsedu Európskeho parlamentu alebo nejakú funkciu, tak to naznačte. Takže ktorý novinár by chcel položiť prvú otázku? Ja.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 nikoho nevidíme, len počujeme nejaký šum. Nech sa páči, otázka anglicky, francúzsky, nemecky. Rada by som položila otázku pánovi Dolovi. pokiaľ ide o menovanie budúceho predsedu Európskeho parlamentu, máme silného talianského kandidáta, pána Maura Mauriho. Chcel by som poznať vašu, váš názor. O predsedovi Európskeho parlamentu budeme hlasovať 14. júla. Dnes večer sme prítomní. V EPP máme dvoch kandidátov. Je to pán Mario Mauro a pán Buzek, ktorý je z Polska a spolu sme sa aj s pánom Buzekom, aj pánom Maurom rozhodli, že tejto diskusii sa budeme venovať po eurovoľbách, takže začneme o tom diskutovať zajtra, aby sme našli riešenie. Ak riešenie nebude, tak eh, to rozhodne demokracie. Vždy viete, a keď je viacej kandidátov, sú tam štyria kandidáti, tak demokracia rozhodne. Eh, ale diskusia začne až zajtra. Ďakujem pekne. Kto chce položiť ďalšiu otázku? Niekto Prosím, počkajte najskôr na mikrofón. Simon Telly, European Voice, otázka na pana Šulca. Prečo si myslíte, že socialistická skupina e, má taký veľmi zlý výsledok e, a že sme očakávali výsledok 200 kresiel? Prečo si myslíte, že výsledok je taký zlý? Hlavne keď zohľadníte, že socialistická skupina by profitovala e, zo sociálnej a finančnej krízy. Wir haben äh, gesehen, dass No. V rôznych krajinách, členských krajinách Európskej únii dopadlo, dopadli voľby e, rôzne a odrazilo sa, odrazila sa na tom vnútropolitická situácia. Socialistická politická skupina dostala zlý výsledok preto, lebo lebo naše členské strany v jednotlivých krajinách získali málo hlasov. Aj v Nemecku to bolo podobné. No a v budúcich dňoch budeme musieť presne podľa jednotlivých krajín analyzovať, čo spôsobilo zlé výsledky. Ja skutočne eh, veľmi nerád, ale budeme si musieť, eh, budeme musieť zanalizovať výsledky z Nemecka, z Anglicka, zlé výsledky z Francúzska. A v každej krajine sú špecifické dôvody, e, ktoré len obmedzenie súvisia s prácou parlamentnej skupiny alebo parla- politickej skupiny z Európskeho parlamentu. A preto je e, to pre nás také zložité. No a to je moje vysvetlenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Ďalšia otázka. Yes, please. Nech sa páči. Udo van Kampen, televízia ZTF. Mám otázku na pána Vocna. Um, ehm, budú liberáli spolu so socialistami sa snažiť zabrániť opätovnému zvoleniu Baroza. Prepačte, Udo, ale nevidím, nevidím vás. dobre zodpovie na otázku. My sa teraz budeme musieť, naša celá skupina, zísť a rozhodnúť. Treba povedať, že sme pripravení a ochotní hovoriť so všetkými skupinami o možnosti ideologickej a politickej spolupráce pre tento mandát. My sme proti novej technickej spolupráci medzi rôznymi skupinami. Európa, naši občania hlasovali, vyjadrili sa vo voľbách a zvolili parlament. No a my by sme preto mali zobrať výsledok týchto volieb na vedomie a v parlamente vytvoriť ideologické koalície. Ja sa budem o to snažiť a som si istý, že moji kolegovia ma v týchto snahách a v tejto úlohe podporia. Nasledujúca otázka, nech sa páči, postavte sa. Švedská televízia Rolf Eriskon na vás všetkých tá nízka, e, ako nízka môže byť účasť na voľbách, kedy je nevyhnutné e, vrátiť sa k systému voľby národných parlamentov do, Európske parlament, do Európskeho parlamentu. Mali by sme začať pánom Pöteringom v Berlíne. Pán Pötering, e, mohli by ste zodpovedať túto otázku? No, je to trochu technicky náročné. Mohli by ste prosím zopakovať tú otázku? Môžete prosím Môžete prosím zopakovať vašu otázku s mikrofónom samozrejme. Dobre, tak ja to teraz sa eh, skúsim po nemecky. Rolf Eriksson a švedská televízia. Takže kam až musí klesnúť volebná účasť, kedy bude nevyhnutné prejsť k starému systému, aby národné parlamenty menovali členov Európskeho parlamentu. No, musím povedať, že táto otázka, alebo túto otázku, pokladám za nepochopiteľnú. Samozrejme je správne, že treba zvýšiť účasť voličov na voľbách, ale myslieť na to, aby národné parlamenty opäť volili poslancov Európskeho parlamentu, považujem za cestnú. Ja som už na úvod povedal a, a vyjadril polutovanie, že účasť je taká nízka. Povedal som, že poslanci, strany, aj médiá, ku ktorým patrí aj autor otázky, sa musia zamyslieť nad tým, ako zlepšiť spravodajstvo o Európskeho parlamente, a to nie len pred európskymi voľbami alebo v deň volieb, ale počas celých 5 rokov. To je rozhodujúce. A ja dúfam, že sa to zlepší. Chcel by som pripomenúť to, čo som si uvedomil v ostatných mesiacoch. Keď sa v USA konajú voľby, keď sa volia zástupcovia do a snemovne reprezentantov a senátori, tak v ostatných 35 rokoch bola volebná účasť vždy pod hranicou 40 Nechcem to klásť za vzor, chcem na to len poukázať. A našou spoločnou úlohou je, aby zodpovedné osoby a médiá, ku ktorým patria autor otázky, v budúcich 5 rokoch zaistili, že o Európskom parlamente sa bude informovať nepretržite, pretože má vplyv, je dôležitý a keď, to tak spoločne, keď sa nám to spoločne podarí politikom a médiám, tak som si istý, že sa volebná účasť v roku 2014 zlepší. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Dol, chcete tiež reagovať? Ja poviem presne to isté, čo povedal pán predseda Európskeho parlamentu a len by som dodal. Je to pravda, že musíme oveľa už je spolupracovať s národnými parlamentami. V e EPP sme už dva pol roka vypracovali program úzkej spolupráce s národnými parlamentami, ale budeme musieť s nimi spolupracovať ešte užšie. A problém, ktorý som zaznamenal aj v kampani, že národné parlamenty vôbec nie sú informované o tom, o čom my diskutujeme v Európskom parlamente je potrebné, aby aj keď ich ministri diskutujú o jednotlivých témach v Bruseli, aby boli aj národné parlamenty o tom informovaní a o tom sa my v EPP budeme snažiť budúcich rokov. Pán Šulc, pán Šulc, poprosím vás, chcete dať váš názor? No, predseda Európskeho parlamentu povedal všetko, čo sa na to dalo povedať. Small idea on this. Niekoľko myšlienok. E, potrebujeme preskúmať, prečo ľudia nehlasujú, ale ja mám na to taký názor, že oni nevidia prepojenie medzi svojim hlasom, ktorý odovzdávajú, a formu e, parlamentu, teda inštitúcie, ktorú, ktorú tým ovplyvňujú. A to väčšie prepojenie medzi hlasom a výsledkom pokiaľ ide o zloženie Európskej komisie, väčšina v Európskom parlamente. Ak by toto bolo jasnejšie, potom možno viac ľudí by hlasovalo. A preto si myslím, že by sme mali mať viacej ľudí na paneurópskom zozname, aby bola európska diskusia a rada by mala vybrať komisárov e, z Európskeho parlamentu, aby to bolo jasné prepojenie medzi hlasmi občanov a administratívou, ktorá sa nimi vytvára. Ja, merci beaucoup. Ďakujem pekne. A teraz pán Würc v Paríži, nech sa páči. Ja si myslím, že každý z nás poslancov urobil kampaň rovnako ako ja. Stretli sme sa s mnohými ľuďmi a Vary vám hovorili o tom, akým spôsobom sa volí predseda Európskej komisie. Nie o to, o čom sa diskutovalo je politika, ktorú vedú národné vlády a to a potom, čo robí Európska komisia a čo schvaluje Európsky parlament. A my musíme prijať tú myšlienku, že liberalizácia verejných služieb, e, tá prekarizácia a stále horšie pracovné miestna, to neprináša výsledky a ľudia, keď nevidia perspektívu hovoria si, no na čo teda budem chodiť voliť, keď sa politika nemení. Pozrime si napríklad francúzsky príklad pred štyrmi rokmi väčšina sa vyjadla proti, proti ústavnej zmluve, nie, proti, nie preto, že boli proti Európe, ale preto, že boli proti liberálnym orientáciám tejto Európy. A čo sa potom stalo? No, prezident Francúzskej republiky jednoducho našiel spôsob, ako prijať Lisabonskú zmluvu, ktorá je len takýmsi novým prepracovaním ústavnej zmluvy a schválil to parlamentom a nechal bokom výsledky referenda. No tak a potom ľudia si povedia, keď mm, nemá zmysel, aby som volil, tak ostanem doma a nepôjdem. Takže na čo je takáto politika? Musím, to nemôžeme takýmto spôsobom riadiť naše inštitúcie. Ďakujem pekne, pán Würc. Ešte sú nejaké otázky? Nech sa páči. Nech sa páči, položte otázku. Je to rádio Euronet. Otázku kladiem pánovi predsedovi parlamentu a súvisí s Lisabonskou zmluvou. A ja by som chcel vedieť, či v novom volebnom období využite celú vašu váhu, aby sa táto zmluva schválila. Ak sa neschválí, tak čo sa stane? Pán predseda, nech sa páči. No, ja by som sa chcel najskôr poďakovať za otázku, ale musím tiež k tomu dodať, že bolo dohodnuté, že na tento rozhovor budeme mať 35 minút, máme ešte e, ďalšie povinnosti, e, takže prosím, pochopte, keď e, musíme dodržiavať aj naše iné povinnosti. No a k odpovedi na túto otázku. Lisabonská zmluva je zmluvou, ktorou sme spolu s ústavnou zmluvou strávili 10 rokov práce takmer 10 rokov práce od roku 2000. No a Lisabonská zmluva dáva Európskej únie väčšiu transparentnosť, demokratickú mieru a schopnosť konať. A ja urobím všetko, čo je v mojich silách, aby sa táto zmluva prijala, pretože ju potrebujeme pre silnú a demokratickú Európu. Ďakujem pekne, pán Dol. Ja si myslím, že urobíme všetko preto, aby Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti čím skôr, ale my samozrejme čakáme aj na írske referendum a niekoľko podpisov niekoľkých krajín. Ale urobíme maximum, čo je v našich silách a Európsky parlament takýmto spôsobom bude mať aj viacej kompetencie. A to sme aj vysvetlovali počas predvolebnej kampane, pán Würz keď sa nás pýtajú, že aké máme kompetencie, tak nemáte odpoveď. aj ja vám môžem viackrát odpovedať, aj som to počul, aj vám to poviem a vy, pán Würc, to viete veľmi dobre, aj my sme veľmi úzko spolupracovali. Ak by skutočne Francúzi boli proti Európe, tak ako to naznačujete a, pre, a nehlasovali, tak ja si myslím, že by e, veru išli hlasovať proti Európe Poprvýkrát tu máme ľudí, ktorí hlasovali za Európu, pretože celá moja kampaň vychádzala z toho, čo som urobil týchto 5 rokov a čo aj budem robiť budúcich 5 rokov. A ak sa nám nepodarilo vyriešiť túto otázku a s francúzským predsedníctvom sme síce urobili nejaký pokrok, ale je pravda, že sú tu problémy, je pravda, že musíme nájsť riešenia, aby sme sa všetci spolu dostali z tejto krízy. 500 miliónov spotrebiteľov, to je veľmi veľký významný trh a Európania očakávajú, aby sme predložili konkrétne rozhodnutia a riešenia, aby sme sa dostali z tejto krízy. Máte pravdu, stretli sme sa aj s ľuďmi, ktorí sú v beznádejnej situácii, ale by sme navrhli európsku dohodu pre riešenie európskej ekonomickej krízy. Ďakujem, pán Dol. Ja viem, že niektorí naši pozvaní musia veľmi rýchlo opustiť plato, tak ešte by som rád dal príležitosť pánovi Šulcovi, pánovi Vocnovi a Kurcovi odpovedať na túto otázku a potom bude koniec tlačovej konferencie. Pán Šulc, nech sa páči. Ja dúfam, že Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti. My ju potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým úlohy, ktoré musí Európska únia plniť na základe Lisabonskej zmluvy, bude môcť plniť lepšie ako na základe zmluvy z NIS. Rád by som využil túto príležitosť ešte na to, aby som poukázal na jednu vec, z ktorej mám dnes večer veľké obavy. Európsky parlament je jedna z najsilnejších inštitúcii medzinárodného par- parlamentarizmu. Rozhodujeme o zákonoch, ktoré platia pre občanov v 27 e, členských štátoch. No a ak vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva ďalších 80 politických oblastí, ako pol- polnohospodárska politika a rozpočtové konanie, a prejde do kompetencie Európskeho parlamentu. No a tým získa Európsky parlament ešte väčšiu silu. Keď na druhej strane však parlament je čoraz silnejší, ale volebná účasť neustále klesá a okrem toho voľby v jednotlivých krajinách veľmi často, tak ako to bolo aj dnes, vôbec nesúvisia s európskou politikou. Ja si nemyslím napríklad, že vo Veľkej Británii sa volilo podľa európskej politiky, alebo v Maďarsku. A to sú len dva príklady. A ak to tak je, tak sa stalo dnes večer viac, ako si to na prvý pohľad, ako sa na prvý pohľad môže zdať. A my sme v kríze legitima, legitimity, otázka švedského žurnalistu, ktorú pán Pottering správne zodpovedal, ukazuje, že panuje atmosféra a duch renacionalizácie Európy. Táto otázka ukázala, že treba hovoriť o tom, že legitimita konať a legitimita vo voľbách a volebná účasť musia byť spojené. Ak sa nám to nepodarí, tak pred Európskym parlamentom sú ťažké časy. Ja tými skromnými prostriedkami, ktoré ako poslanec mám, budem prispievať k tejto diskusii, a k hľadaniu riešenia. Pán Watson? Myslím, že mm, ak by Lisabonská zmluva bola platná, tak by e, naša situácia bola lepšia, ale ľudia sa tak veľmi nezaoberajú zmluvami. Oni chcú, aby Európska únia fungovala a my to zabezpečíme. E, Vidíme, čo sa stalo v druhej časti minulého roku v auguste. Európska solidarita bola zmobilizovaná, aby e, Rusi nešli do Tbilisi v september, október, mobilizácia e, za to, aby banky boli v obehu v november, december, mobilizácia za dobrú politiku v boji proti klimatických zmenách. Takže toto ľudia chcú a ak ich presvedčíme, že Európa funguje, možno, že budú viacej hlasovať za tie zmluvy, ktoré ktoré my presadzujeme. A pán Vrc, nech sa páči. Ja si myslím, že je tu akési nedorozumenie, keď hovoríme o Európskej zmluve vrátane Lisabonskej. Na jednej strane sú tu inštitučné opatrenia Európskeho parlamentu. Ja nie som vôbec proti tomu, aby sa kompetencie EP zvyšili práve naopak, ale je tu aj druhá časť Európskej zmluvy a tu spochybňujú mnohí európsky občania. To je ekonomický a sociálny liberálny model. Minule a som počul, alebo skôr si prečítal vyhlásenia prezidenta Euroskupiny pána Junckera, ktorý sám povedal a ktorý upozornil európskych vodcov, ideme k veľkej diskusii o sociálnom a ekonomickom európskom modeli a to bude veľmi výbušná diskusia. A to je tá otázka, o tom hovoríme Nemôžeme len jednoducho povedať, musíme rýchlo ratifikovať Lisabonskú zmluvu, ale musíme predovšetkým vedieť, čo je v súčasnej zmluve. Vieme, že Lisabonská zmluva je problémom pre mnohých občanov, pretože majú pocit, že ich to vzdialuje. Ona ich vzdialuje od Európy. Takže musíme otvoriť túto diskusiu. Niektorí zdá sa sa toho boja, aby sme videli, aký je ten sociálny aj ekonomický model po ktorom túži väčšina európskych občanov. A ak treba zmeniť zmluvy v tomto smere, tak treba prijať tieto zmeny, ak chceme obnoviť vzťahy s verejnou mienkou. Neviem, či ešte pán predseda Európskeho parlamentu chce na záver vystúpiť, ale ak nie, tak to by bol koniec tlačovej konferencie. Áno, ja by som chcel ešte raz poďakovať tým občanom, ktorí sa zúčastnili volieb v Európskom parlamente. Je veľká proeurópska väčšina a tu vyzývam, aby politické skupiny v záujme v budúcnosti nášho kontinentu spolupracovali a musíme hľadať cesty, ako prebudiť európsku verejnosť a vyzývam rody, rodiny európskych rodín, strán a národné strany, aby v spolupráci s Európskym parlamentom hľadali riešenia a rovnako vyzývam médiá, aby v budúcnosti e, dali alebo prikladali európskej politike taký význam, aký si zasluhuje. Tak ešte raz ďakujem za túto diskusiu a e, najlepšie želania posielam do Bruselu. Komentáre pána predsedu Poteringa nás privádzajú ku koncu e, tohto prenosu z diskusného štúdia. Predtým, ako skončíme, pripomenieme e, možnú formu budúceho parlamentu. Na to potrebujem okuliare, pretože inak nevidím na veľkú obrazovku. No a GUE, NGO 33, 37, socialisti 155, 165, zelení 52 až 56 kresiel, ALDE 78 až 84, EPP 263, 273, áno, tu je to, UN 33 až 37, INT DEM 15 až 19 a ostatní 83 až 89. Určite to bude zaujímavé. Ďakujem politickým lídrom tu v Bruseli, v Berlíne, v Paríži a a ďakujem aj technickému týmu Európskeho parlamentu za to, že toto vysielanie je možné v celej Európe. Ďakujem, že ste s nami dnes večer. Príjemný večer prajem.